Guten Morgen. Dobré ráno. Aspoň jeden odpovedal, to ma teší, takže ideme podľa nášho programu. A dnes do poludnia máme výklad štúdie o znižovaní počtu prípadov predčasného ukončenia školskej dochádzky v EÚ. A určite nás veľmi zaujíma, čo pani Anne-Marie Nevala nám povie na túto tému. Takže nech sa páči, pani Nevala, máte slovo. Uh, well, much, Ďakujem veľmi pekne. A chcem sa poďakovať aj pani predsedničke výboru ako aj kolegom z politického riaditeľstva B, za to, že ma sem dnes pozvali, aby som mohla poinformovať o problematike zabránenia alebo znižovania počtu predčasného ukončenia školskej dochádzky. Je to téma, ktorá mi fascinuje, venovala som jej mnoho rokov svojej pracovnej kariéry a veľmi ma to teší, že tu dnes môžem byť. Volám sa Anne-Marie Nevala, ja som pôvodne Finka, ktorá teraz žije v Británii a zastupujem tu tým e, výskumníkov a praktikov, ktorí vykonali túto štúdiu v zime, túto zimu. Začala by som tým, že vám poviem niečo o tom, aké sme mali zadanie a čo sme sa pokúsili spraviť v priebehu týchto niekoľkých mesiacov. Požiadali nás, alebo našim cieľom bolo vypracovať odporúčania pre zúčastnené strany na miestnej vnútroštátnej Európe Taktiež sme mali e, informovať o tom, čo robia členské štáty v tejto problematike súčasne a taktiež by sme mali uviesť príklady politik, ktoré dnes dobre fungujú. Rovnako nás požiadali hovoriť a začali sme takou revíziou eh, medzinárodnej a národnej literatúry a štatistiky na túto tému. ktoré pracujú so zraniteľnými skupinami, školskými odbormi a taktiež sme hovorili aj s ľuďmi, ktorí pracujú každodenne s ľuďmi, čo predčasne ukončili školskú dochádzku. Zamerali sme sa na 9 krajín z celej Európy, zo severu, z juhu, západu, východu. Krajiny, ktoré majú nízku úroveň, aj vysokú úroveň osôb, čo predčasne ukončia školskú dochádzku, krajiny, kde klesá takáto miera, ako aj krajiny, kde stúpa. Išlo o Fínsko, Francúzsko, Grécko, Írsko, Litvu, Holandsko, Polsko, Španielsko a Spojené kráľovstvo so zameraním na Anglicko. Možno vás zaujíma, kto, sme, kto bol tým, pracovný tým. Ja som z výskumnej organizácie, kde máme výskumných pracovníkov z 20, vyše 20 európskych krajín má v našom týme na túto štúdiu. Táto štúdia a jej tím boli ľudia s rôznym odborným pozadím. Väčšina nás boli výskumní pracovníci, ale sú medzi nami aj akademici a praktici. To znamená, že sme mali každodenne pracujú s touto problematikou priamo v teréne, priamo s osobami predčasne ukončujúcimi školskú dochádzku, ktorí majú skúsenosti pri vypracovaní politik pre túto skupinu a potom dokážu eh, pracovať na tom, aby zaradili tieto aspekty do hlavného prúdu činnosti. Takže aké sú naše hlavné zistenia? Dnes je jasné, že predčasné ukončenie školskej dochádzky nie je problémom len v EÚ, ale v celom vyspelom svete. Je to veľmi Je to veľmi dôležitá problematika z dvoch dôvodov. Poprvé, pretože to môže mať veľký dopad na e, osobný život týchto osôb, ktoré predčasne ukončili školskú dochádzku a má to dopad aj na celú spoločnosť. Máme mnoho dôkazov z rôznych úrovní miestnej, vnútroštátnej, medzinárodnej, že mladí ľudia, ktorí predčasne ukončia školskú dochádzku, sú spoločensky aj ekonomicky e, znevýhodnení v porovnaní s ich rovesníkmi, s ich vrstovníkmi. A preto predčasné ukončenie školskej dochádzky je faktor, ktorý vedie k sociálnej vylúčenosti neskôr v živote Samozrejme je aj mnoho e, mladých ľudí, ktorí opustia takto školu a predsa sú úspešní, ale e, to je prípad nie väčšiny osôb, ktoré predčasne ukončili školskú dochádzku. Tieto osoby totiž sú, majú väčšiu náchylnosť k nezamestnanosti alebo k odkázanosti na sociálnu starostlivosť, než ich vzdelanejší vrstovníci. Taktiež je v ich prípade je pra vyššia pravdepodobnosť e, zapojenia sa do trestnej činnosti a sociálneho správania majú vyššiu úroveň ochorení. To znamená, že takéto, tento jav je jav, ktorý vytvára aj mnohé sociálne a ekonomické náklady pre spoločnosť. Pred niekoľkými rokmi sa urobila snaha vypočítať, koľko stojí tento jav. A štúdie v krajinách ako Írsko, Holandsko a Fínsko ukázali, že náklady na predčasné ukončenie školskej dochádzky na jednu osobu sú 1 až 2 milióny počas jeho života, to je 1 až 2 milióny eur. Sú tam zahrnuté napríklad straty z daňového príjmu, ktoré štát nemá, náklady na rôzne programy sociálnej starostlivosti a podobne. To znamená, že je to približne 30 tisíc eur za rok a tí, ktorí robili túto štúdiu, si myslia, že vlastne tento odhad nákladov je veľmi často podhodnotený. Preto môžeme povedať, že ak v Európskej únii máme vysokú úroveň eh, časného ukončenia školskej dochádzky, tak je to obmedzenie prekážka pre dosiahnutie európskych cieľov v oblasti zamestnanosti, celoživotného vzdelávania, sociálnej súdržnosti, inteligentného a inkluzívneho rastu. To sú tie priority našej stratégie 2020 a vidíme aj na prognózach trhu práce pre Európu, že v budúcnosti len jedno z desiatich pracovných miest bude vhodné pre človeka, ktorý, ktorý predčasne ukončil školskú dochádzku potreba riešiť tento problém existovala a bola zaradená v Európskom programe už od začiatku 90. rokov. V roku 2001 e, sa stala ale väčšou prioritou a stanovili sa prvé strategické ciele. E, Odvtedy e, sa vypracovali rôzne politiky pre mládež, oznámenia, usmernenia a podobne. Nedávno komisia E, oznámila akčný plán pre e, túto oblasť. V európske aktivity podporovali aj činnosti členských štátov v tejto oblasti, napríklad cez sociálny fond a podobne. Potom sa tu robili rôzne aktivity, čo ja viem, učenie medzi vrstovníkmi, zhluky, európske nástroje ako Európsky kvalifikačný rámec a podobne. Pokiaľ ide o veľkosť tohto problému, tak momentálne jeden zo siedmých mladých Európanov je osoba, ktorá predčasne ukončila školskú dochádzku. Je to lepšie ako v minulosti. Bolo to bola kedy jedna cez šesť, jedna, jedna osoba zo šiestich, dnes je to jeden zo siedmich. Tento problém je akutný v mnohých juho, juho, južných európskych krajinách a väčších miestach západoeurópskych veľkej časti únie. Tie krajiny, ktoré majú veľmi dobré výsledky, sú napríklad Slovensko, Česká republika, Poľsko a Slovinsko. To sú nové členské štáty, ktoré majú naozaj dobré výsledky. Potom vidíme pokles osôb predčasne ukončenou školskou dochádzkou. Vidíme v niektorých krajinách, i keď pokles je menší, ako sme očakávali. A v niektorých krajinách dokonca došlo k nárastu týchto osôb. Potom sú tu krajiny ako Luxembursko a Litva, kde došlo k významným nárastom osôb predčasne končiacich školskú dochádzku. A teraz niekoľko slov, kto je zasiahnutý a prečo je veľmi dôležité zdôrazniť, že ide o veľmi komplexný, zložitý problém, ktorý je spôsobený procesom. Nie je to náhla udalosť, zliedkavo je to len nejaké jednorázové náhle rozhodnutie odísť zo školy. Väčšinou sú tam rôzne faktory, ktoré ovplyvňujú toto rozhodnutie v priebehu ča- času Mnohé tieto faktory súvisia aj s vzdelávacím systémom ako takým. Mnohé sú však externé dôvody, externé dôvody, nie dôvody zo školského prostredia. Napríklad súvisí to s osobnou situáciou, rodinnou situáciou, ekonomickým pozadím alebo dokonca aj s tlakmi vrstovníkov. Neexistuje nejaký typický typická osoba, ktorá skôr skončí docho- školskú dochádzku, ale niektoré skupiny sú náchylnejšie než druhé, povedzme chlapci skôr ako dievčatá študenti z niektorých migrantských spoločenstiev, študenti z zložitých rodinných podmienok. pokiaľ ide o to, že čo robia členské štáty momentálne na riešenie tohto problému, tak môžem povedať, že sme to zoskupili do troch rôznych typov reakcií. Sú to e, zmierňujúce prevenčné a reintegračné opatrenia. Pokiaľ ide o strategickú úroveň, to sú tie e, e, snahy o koordináciu politik rôznych orgánov a zber údajov na danú tému a zle, takto zlepšenie tvorieb politik. Pokiaľ ide o preventívne stratégie, tak tie sú dvoch typov. Sú to adresné pre tých mladých ľudí, ktorí sú ohrození a potom sú tu tie komplexné snahy, ktoré chcú zlepšiť celkové vzdelávací systém a znížiť e, takéto riziko všeobecne a reintegračné stratégie sú tie, ktoré sa snažia poskytnúť druhú šancu tým e, osobám, ktoré sa rozhodli predčasne ukončiť školskú dochádzku. Máme mnoho analýz týchto rôznych opatrení. Máme v našej správe mnoho príkladov. V prílohe máme okolo 180 rôznych príkladov z 27 členských štátov, čo by mohlo byť pre niektorých z vás možno zaujímavé čítanie. Celkové, keď sa zamyslíme nad silnými stránkami prístupu členských štátov na riešenie tohto problému, tak by som začala tým, že ten pocit e, medzi našimi respondentmi bol taký, že musí existovať silný politický záväzok odhodlanie riešiť túto otázku. 43 našich respondentov si myslelo, že politický záväzok je silný, politické odhodlanie je silné a len jeden z piatich mal pocit, že je slabé. Avšak najväčšou obavou tu je, že v niektorých prípadoch toto silné odhodlenie nebolo podporené primeraným financovaním. Ďalšou silnou stránkou je, že došlo k pozitívnemu posunu e, v prístupe k riešeniu tejto problematiky vo viacerých členských štátoch. Teraz vidíme oveľa väčšiu koordináciu politických oblastí a orgánov, ktoré sa zaoberajú životom mladých. A v mnohých krajinách sú aj úspešné explicitné politické rámce pre, takých, pre tieto osoby a to je veľkým prínosom pre dané krajiny. Taktiež si myslíme, že je veľmi pozitívnym vývojom to, že e, je väčšie uvedomenie potreby skorého zásahu, skoršieho zásahu. Tu mám na mysli e, nielen prevenciu predčasného ukončenia školskej dochádzky, ešte skôr, než príde k prvým symptómom, prakticky v niektorých krajinách to znamená zlepšenie e, prístupu k vysokokvalitnej predškolskej výchove. To znamená, že deti potom vstupujú na základnú školu s lepšou východiskovou základňou, podobnejšou. Pokiaľ ide o reintegráciu, máme dôkazy, že reintegrácia je náročnejšia a tým aj drahšia čím dlhšie je eh, mladá osoba ponechaná bez akejkoľvek aktivity. Takže tu je to uvedomenie si toho, že treba konať čo najrychlejšie a máme mnoho príkladov krajín, ktoré zaviedli v tejto oblasti úspešné politiky. Ďalšou silnou stránkou je, že si myslíme, že v mnohých krajinách, že mnohé krajiny zistili vzorec pre úspešnú reintegráciu. A tento vzorec vychádza z kľúčových faktorov, ako sú zabezpečiť, že veľkosť skupiny je malá, aby bola možná individuálna podpora, individuálny učebný plán, veľká úroveň podpory a poradenstva. A dôležité je, aby panovala dobrá atmosféra postavená na dôvere a rešpekte, úcte medzi učiteľmi a študentmi. Máme mnoho dôkazov o úspechoch a jednou výzvou problémov v týchto krajinách je, aby sa zabezpečilo stále financovanie týchto zásahov, aby boli miesta pre všetkých, ktorí potrebujú pomoc, pretože na niektorých, v niektorých miestach je dopyt väčší než možnosti. Máme aj výborné príklady preventívnych politík, ktoré sú veľmi prínosné pre niektoré krajiny a regióny. Videli sme veľmi dobré programy mentoringu. Videli sme dobré výsledky v takých krajinách ako Holandsko, z toho, že sa poskytovali financie a finančné stimuly pre školy, ktoré ich mali motivovať k tomu, aby znižovali predčasné ukončenie školskej dochádzky. Videli sme vyčenú mieru podpory a konzultácií poradenstva pri odborných školách, učňovských školách, kde sa tiež znižovala potom táto miera. Potom máme ešte jeden bod, ktorý praktici z celej Európy mi hovoria každý rok. A zdôrazňujú dôležitosť a význam podpory povzbudzovania pozitívneho prostredia v školách a v reintegračných programoch. Hovoria, že to je veľmi dôležité pre tých mladých, ktorí sú ohrození predčasného ukončenia alebo už ukončili. Taktiež zdôrazňujú podporu E, dôležitosť podporovania vysokých očakávaní u všetkých študentov a hovoria aj o aspektoch, ako je napríklad pocit spolupatričnosti. To je niečo, čo netreba podceňovať. Napríklad prieskum 1800 študentov vo Fínsku dospel k záveru, že e, povzbudzovanie e, vytváranie priaznivého školského prostredia, pocit spolupatričnosti je to, čo je najdôležitejšie. Pokiaľ ide o akcie na úrovni EÚ a ich e, dopad, tak sme dostali pozitívnu spätnú väzbu, i keď boli rozdielne reakcie z členských štátov. Ľudia si myslia, že e, Európsky sociálny fond má najväčší dopad na aktivity členských štátov, pretože im umožňuje vytvárať pilotné projekty a aktivity, ktoré sa zaraďujú do širšieho rámca politik. Mali sme aj odpovede, ktoré Eh, naznačovali, že benchmarking má eh, pozitívny vplyv na tvorbu politik krajiny, pretože umožnil zvýšiť úroveň alebo zachovať vysokú úroveň týchto politík. Nedostatky, slabé miesta členských štátov sú v tom, že mnohé eh, členské štáty majú ešte veľmi roztrieštenú politiku, nedostatočne koordinované politiky v tejto oblasti. Počuli sme od expertov, že koordinácia je buď slabá alebo veľmi slabá. Taktiež sme zistili, že je príliš veľké zameranie na projektový prístup a nemení sa pritom a nie zameranie na zmenenie toho hlavného prúdu činnosti. Taktiež e, prevládal pocit, že treba prehodnotiť e, učebné osnovy druhého stupňa, aby e, absolventi mali potom e, lepšiu možnosť nájsť zamestnanie na trhu práce a že treba zvýšiť e, zameranie na zručnosti a možno menej teórie. Potom je tu napríklad nedostatok osobnej podpory alebo internátneho zabezpečenia a podobne. Toto sú všetko veci, čo ovplyvňujú predčasné ukončenie školskej dochádzky. Pokiaľ ide o odporúčania, tak na úrovni EÚ si myslíme, že treba pokračovať e, v tom, ak by sme podporovali chápanie, zvyšovali povedomie o e, dôsledkoch predčasného ukončenia školského E, školskej dochádzky. Treba ďalej podporovať monitorovanie vývoja na e, z hľadiska veľkosti a charakteru tohto problému a podporovať členské štáty v akciách proti tomu. Taktiež je veľmi dôležité, aby sa politi- tvorcovia politik a praktici menili osvedčenú prax, mohli e, navzájom konzultovať a takto dosiahli lepšie zameranie na cieľ. Pokiaľ ide o spolufinancovanie, tak to je niečo, čo si želajú členské štáty a naše odporúčanie z hľadiska spolufinancovania je že v budúcnosti treba venovať viac pozornosti, keď to je možné, výberovým kritériám, ktoré sa zaoberajú takými vecami, ako je multidisciplinárny prístup alebo zameranie na zmenu hlavných prístupov, spôsobov, namiesto toho, aby sa prichádzalo stále s novými projektami. Pokiaľ ide o vnútroštátnu úroveň, miestnu regionálnu úroveň a regionálnu úroveň, E, krajiny majú komplexné koordinované stratégie na riešenie tohto problému a pravidelne monitorujú údaje. Teda také krajiny, ktoré to majú, majú z toho aj osoch. Taktiež sa podporuje inkluzívny zahrňujúci prístup pri vypracovaní politik, ktorý zohľadňuje názory zúčastnených aktérov ale potrebujeme aj interakciu s inými politikami, dôkazy z výskumu a podobne. ak aj je spolupráca, napriek tomu je dobré mať jeden orgán alebo inštitúciu, ktorá zastrešuje tieto všetky činnosti a e, funguje ako koordinátor aktivít v tejto oblasti. Treba nájsť správnu rovnováhu medzi prevenciou a zmierňovaním a druhými šancami s dlhodobým zameraním na prevenciu a intervenciu a treba zabezpečiť aj to, že tí, ktorí skôr ukončia školskú dochádzku, musia mať šancu sa tam vrátiť a dokončiť ju. Um, the, um, um, Ak hovoríme o inkluzívnom prístupe, pri koncipovaní e, politík je treba ťažiť z e, e, expertízy a z kontaktov mládežníckých organizácií, mimovládnych organizácií, ktoré pracujú so sociálnymi partnermi, zraniteľnými skupinami. Snažíme sa aj vtiahnuť rodičovské organizácie do tohto procesu. Snažíme sa aj tu, aby aj školy svojom aby aj školy oslovovali e, rodičov tých detí, ktoré sú ohrozené e, takýmito e, prejavmi. Treba skutočne hľadať lokálne riešenia pre lokálne problémy. To je veľmi osvedčený postup. No a ešte niekoľko bodov o niektorých z nich som hovorila predtým, napríklad prehodnotenie osnov e, na úrovni stredných škôl. Asi je vhodné zvýšenú pedagogickú pozornosť venovať určitým žiakom, ktorí e, predstavujú takú ohrozenú skupinu. E, španielská štúdia zameraná na temer 900 žiakov s, s predčasným odchodom a, a to z titulu, a vlastne oni predčasne odišli zo školy z toho titulu, že e, mali zlé skúsenosti pri opakovaní ročníka. Vzťahuje sa to na jedno z deviatich respondentov a, a treba prehodnotiť tieto osnovy práve e, pri e, tých prechodových ročníkoch povedzme zo základnej školy na strednú školu, to býva veľmi e, ťažká, e, ťažké obdobie a preto treba zvýšenú podporu poskytovať inštitúciám v týchto termínoch. Hovorila som aj o, o tom, ako je dôležité e, zabezpečiť stimulujúci, stimulujúce školské prostredie. Treba zároveň venovať pozornosť aj ďalšiemu vzdelávaniu pedagógov. Určite, že pedagogická práca sa stáva len náročnejšou a e, skutočne sú to pedagógovia, ktorí sú tie osoby, ktoré identifikujú tie e, rizikovejšie skupiny študentov a preto im treba e, podať pomocnú ruku. To je všetko z mojej strany. Ohľadom tejto témy máme v skutku veľké penzum zistení. Tá správa má 300 stran a potom je sumár v rozsahu 120. E, no a my budeme distribuovať túto správu v najbližších dňoch. Pokiaľ máte nejaké otázky, rada ich zodpoviem. Samozrejme za celý tým autorov tej štúdie som tu jediný zástupca, možno nebudem vedieť odpovedať v plnej miere na vašu otázku a, to, a v, takej, v takej situácii by som potom využila možnosť dodatočnej odpovede po konzultácii s kolegami. Ďakujem pekne, hovorí pani predsednička a vyzýva, aby bolo svetlo. Ďakujem pekne. Ďakujem, pani Nevala. To bolo skutočne e, veľmi e, e, komplexné. Bez pochyby ste vrazili veľa práce do tejto štúdie a a e, my vieme, že táto štúdia nám e, veľmi dobre pomôže pri našej práci. Niekedy máme problém nájsť tých najlepších odborníkov pre e, témy, ktorým sa zaoberáme a chceme znížiť podiel e, žiakov, ktorí predčasne odchádzajú zo školy z 15% na 10% v horizonte roku 2020, potrebujeme takéto dobré podnety. Pani Hannibal je spravodajkyňou na túto tému a určite sa bude e, odvolávať na vašu štúdiu vo svojej správe. Chcela by som len upozorniť na nasledovné. EP e zadal túto štúdiu a boli by sme veľmi radi, keby komisia E, prihliadala na túto štúdiu a jej výstupy. Určite pán Pokány bude mať prácu uľahčenú. Netreba e, vynaliezať už vynalezené. A e, teraz otváram rozpravu k tejto téme. Poprosím kolegov, tí, ktorí sa chcú vyjadriť, aby tak učinili. Pán Kabada. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem vám aj vášmu týmu e, za túto prácu, ktorá je začiatkom spolupráce a myslím, že by sme mali spolupracovať ďalej, aby sme neboli osameli, tak ako som sa cítili ja v tejto téme doteraz. Spomenuli ste rôzne čísla, náklady, ktoré prináša predčasné opustenie školy. Hovorili ste dokonca o miliónoch, ale čo to znamená? Je to totálny sociálny náklad alebo je to náklad toho, že dotyčný nerozvinie svoju profesionálnu kariéru, alebo čo to znamená konkrétne tie náklady, ktoré ste vyčíslili? Pani predsednička nemá zapnutý mikrofón. Kiitoksia puheenjohtaja. Ďakujem pekne, pani predsednička. Na úvod by som poďakoval za to, že ste zrealizovali túto štúdiu k takejto významnej téme. A som veľmi rád, že ste tu dnes medzi nami, ale poďme rovno k téme, ktorá ma zaujíma. Vo vašej prezentácii nastojíte na tom, že treba individualizovať e, vzdelávanie, vytvárať dobrú atmosféru a tak ďalej. Áno, súhlasme, to je všetko dôležité, ale nezabúdajme, že v Európskej únii e, z dôvodov rozpočtovej prísnosti alebo rozpočtových škrtov, tak vytvárame triedy, kde čím ďalej tým viacej žiakov. A to inak znamená, že všetko, čo ide o záväzky a povinnosti vo výchove a vzdelávaní, tak teraz je to trochu ako keby dávané bokom v čase takých tých chudobných alebo štíhlých toho, toho horšieho obdobia. Čo si myslíte o tomto vývoji? A potom ešte k pedagogickému personálu. Samozrejme, učitelia musia byť kvalifikovaní, zohrávajú kľúčovú úlohu. A podľa vašej štúdie berieme dostatočne do úvahy potrebu dobrého vzdelania učiteľov, pedagogického personálu. Je dostatok kvalifikovaného pedagogického personálu v Európe? To sú moje otázky. Ďakujem pekne. Hvala za besedo, spoštovana gospa predsednica. E, tudi jaz bi se rad zahvalil za e, to štúdiu. Ďakujem pekne za slovo. Aj ja sa chcem e, pekne poďakovať za túto štúdiu. Je to veľmi dobre načasované, pretože teraz pracujeme na správach, pre ktoré takáto štúdia bude veľmi prínosná. Venujeme sa e, veľmi intenzívne otázke vzdelávania. Chcem sa poďakovať komisii za to, že si vytýčila taký ambiciózny cieľ. To znamená znížiť, e, znížiť e, ten znížiť podiel študentov, ktorí predčasne ukončia školskú dochádzku na 10 Myslím si, že je, sú rezervy, dá sa situácia zlepšiť a aká je situácia v Európe. E, jedna tretina e, mladých ľudí nemá zamestnanie, pritom e, populácia starne, ale musíme si uvedomiť, že veľký podiel mladých ľudí sa nevzdeláva ani treba s formou odborného vzdelávania. A potom je problém s integráciou takýchto mladých ľudí. A to je veľký veľký problém a veľká úloha pre členské štáty, aby riešili tento problém skutočne títo mladí ľudia majú právo na to, aby dostali druhú šancu, ak je to potrebné aj tretiu šancu. Nesmieme zanedbať eh, potreby mladých ľudí aj z nákladového hľadiska sa oplatí venovať pozornosť mladým ľuďom. Ďakujem. Aj z mojej strany sa chcem poďakovať za štúdiu e, v e, vo výbore pre zamestnanosť sme sa venovali e, tejto téme. Teraz vlastne pozerám na túto tému z trošku iného pohľadu. No a vo výbore e, e, pre zamestnanosť si uvedomujeme, že v tých mladých ľuďoch je veľký potenciál a e, podľa nás je veľmi dôležitá prevencia. To treba, to treba výraznejšie akcentovať, aby sme predchá, ide o to, aby sme predchádzali predčasnému opusteniu školských hlavíc, tak ako povedal pán Takula. Je dôležité, aby aj pedagógovia toto inak vnímali, aby bol individuálny individuálnejší prístup. Čo mňa zaujalo v tejto štúdii je samozrejme ošetrená tá stránka prevencie a vo viacerých, vo viacerých členských štátoch e, vlastne je e, presadzovanie školskej dotázky e, represívnou formou, povedzme. Aj policia je nasadená. No a násilne tlačiť ľudí chodiť do školy, to je, to je skutočne otázne, či to eh, je účinné, pretože ak eh, niekoľkokrát ráno vyzdvihne žiaka eh, policia a potom prestane policia takéhoto žiaka vyzdvihovať, je, veľké, veľmi pochyb, je veľmi otázne, či takýto žiak bude chodiť do školy. Ďakujem. Venovala som sa tejto problematike predčasného odchodu zo školy a prečo takéto dieťa odchádza, no lebo má zlé výsledky v škole a hovorí, že nemám na to, tak preto odchádza zo školy. Ale otázka je, čo vyhodnocujeme? Schopnosť žiaka ostať na hodine alebo v škole viacero hodín a sedieť, alebo vyhodnocujeme úroveň jeho vedomosti a schopnosti. A ak hodnotíme jeho schopnosti a vedomosti, tak si treba tiež položiť otázku pedagogického prístupu a treba uvažovať o tom, akým spôsobom tieto vedomosti získava. Vidíme v niektorých štúdiách, že niektorí ľudia, teda aj deti, e, sa skôr učia, učia vizuálne, iné auditívne, Niektorí sú aktívnejší, iní sú pasívnejší. A preto je potrebné aby osoba, eh, alebo či žiak, ak sa chce niečo naučiť, tak mu musíme dať ten zmysel, aby išiel za ním. Ja som imigrantka, prišla som z Alžírska, chodila som do školy vo Francúzsku a učila som na takých školách, kde sa integrovali cudzinci a tam som mala príležitosť získať veľa skúseností a bola som aj v Nemecku, aký je tam iný prístup, aké je dôležité, aby sme boli aktívni v tom procese získavania vedomosti a potom aj ten pocit, že mám zmysel, e, prečo chodím do školy, čo, mám dôvod Takže je potrebné pracovať na tom, aby si tie deti uvedomili, prečo som v škole, prečo je to dôležité, prečo potrebujem mať vedomosti. To, čo som zažila ja ako dieťa v školách vo Francúzsku, tak zistila som niečo, čo je podľa mňa dôležité, aby sme sa naučili učiť. Myslím, že nástroje kognitívneho rozvoja, sú rozhodujúce a musia byť začlenené aj do študijných programov pedagógov. Ešte čo som chcela dodať? Význam toho, že aby sme mali takého otvoreného ducha, aby sme chceli získavať tie vedomosti, tak musíme nechať bokom alebo vyriešiť sociálne, afektívne a iné problémy ak deti majú psychologické, afektívne alebo iné problémy, tak veľmi ťažko budú mať ten kognitívny prístup, veľmi ťažko sa budú chcieť učiť. Preto je dôležité, aby boli prítomní nielen pedagógovia, ale aj psychológovia, lekári a tak ďalej, aby bol takýto pluridisciplinárny tím, ktorý umožní tento viacdisciplinárny prístup. A samozrejme, ten prístup musí byť individualizovaný. A ešte záverom, je veľmi dôležité, aby sme dieťa orientovali. Keď je dieťa v škole a učí sa niečo, čo sa mu nepáči, čo si nevybralo, čo nezodpovedá jeho požiadavkám alebo predstavám, tak samozrejme nechce pokračovať. Takže takáto orientácia alebo usmernenie, to je dôležité pre dospelých a celý tento Proces usmernenia je veľmi dôležitý pre školskú dochádzku. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne. Ak dovolíte aj z mojej strany dve poznámky. Podľa môjho názoru ak máme naplniť svoj cieľ, E, to znamená znížiť počet tých, ktorí predčasne opúšťajú školské lavice, tak potrebujeme mať e, lepších pedagógov, vzdelanejších pedagógov. To mi trošku e, chýbalo vo vašej štúdii. Nejde len o to, aby, aby sa učilo z učebníc, ale ten pedagóg má usmerniť to dieťa, má pomôcť pri hľadaní tej správnej cesty pre konkrétne dieťa. Možno jednou z výhod nízkej pôrodnosti je to, že v školách je menej detí a pedagógovia sa môžu viac venovať tomu menšiemu počtu detí. Nejde, nejde predsa o to, že tie deti, ktoré, ktoré opúšťajú skôr školské lavice, že by nemali na to, že nie sú schopné sa učiť. Treba ale nájsť správny smer. Poprvé, potrebujeme schopnejších pedagógov, potrebujeme viac sociálnych pedagógov, No a keď budeme mať menej detí v školských laviciach, čo je dnes skutočnosť, môžeme sa im viac venovať, lepšie ich pripraviť na e, trh práce. No a po tretie, musíme e, tak individualizovanejší prístup voliť. Ako povedal pán Bisky na ostatnom zasadnutí nášho výboru, e, ide o to, aby sme viac venovali pozornosť tomu, že deti budú nasmerované na, na e, zamestnania, na profesie, ktoré, ktoré sú potrebné. Nie na také profesie, e, ktorý, e, kde je už pretlak, kde je, kde je e, príliš veľa záujemcov. Uvediem príklad obuvníka, hej. A v podstate ide o to, aby sme nasmerovali právne tie deti aj treba do oblasti odborného vzdelávania E, teraz e, o tom hovoríme. Dôležité je to, aby sa to pretavilo do reality. A komisia to práve musí pretláčať, pretláčať na e, prostredníctvom záverov Rady ministrov pre školstvo. To boli teda vyjadrenia z mojej strany. Udelím prezentujúcej pani Nevala slovo, aby odpovedala na položené otázky. Thank you very much for Ďakujem za vaše e, e, poznámky aj otázky. Musím povedať, že e, veľmi súhlasím s tými podnetmi, ktoré tu odzneli a mnohé z nich nájdete ošetrené v štúdii. Začnem otázkou adresovanou na náklady. V podstate mali sme tri samostatné štúdie v troch rôznych krajinách a tá metodika sa trošku odlišuje, ale typicky tie náklady e, vyplývajú zo e, strate na príjmoch. Štúdie potvrdzuje, že jeden ďalší rok v škole e, počas života priniesie 70 tisíc eur naviac. viac Ďalej e, sú tam zahrnuté náklady e, programov na sociálne zabezpečenie, zohľadené sú aj straty na daňových príjmoch a potom sú, to, e, sú tam aj zohľadené peruky, ktoré súvisia so zločinnosťou aj, aj e, ktoré súvisia so, zdravotným, so zdravotnou starostlivosťou. A skutočne štúdie potvrdzujú, že títo e, žiaci predčasne opúšťajúce školské lavice e, sú viac náchylní páchať trestnú činnosť. No a čo sa týka veľkosti tried a kompetencií pedagógov, áno, táto vec bola pre nás veľmi dôležitá a mnohí naši respondenti e, sa vyjadrili e, so svojimi obavami. V tejto súvislosti veľa členských štátov zvýšilo objemy financí zameraných na týchto, na týchto žiakov predčasne odchádzajúcich zo škôl, ale zároveň sa znížili e, objemy financií v oblasti špecializovaného školstva alebo osobitých škôl. Musíte si uvedomiť, uvedomiť, že to nie je správny e, smer, pretože e, v konečnom dôsledku to štát bude stáť viac. Domnievam sa, že veľkú pozornosť treba venovať veľkosti triedy, predovšetkým v súvislosti s mladými, ktorí sú rizikovejšie, pokiaľ E, sú takéto rizikovejšie skupiny e, žiakov, tak treba mať menej početné triedy preventívne politiky zamerané na e, obmedzenie predčasného odchodu zo škôl uplatňujú presne takéto metódy, že v tých rizikovejších prípadoch zmenšujú veľkosť tried ale uvedomte si, že len, len takéto opatrenie nepostočuje. Musí ísť o balých opatrení, súčasťou ktorých je aj teda veľkosť triedy, ktoré dokážu priniesť e, ovocie. Ďalšia oblasť, e, vzdelávanie, e, školenie pedagógov. Konkrétne naša štúdia sa na toto nezameriavala ale narazili sme len na málo prípadov, kde by sa explicitne tomuto venovala pozornosť, to znamená ďalšiemu vzdelávaniu pedagógov. E, inými slovami, nemáme e, dôkazy o tom, že by e, sme mohli hovoriť o narastajúcej snahe venovať čas a peniaze ďalšiemu vzdelávaniu pedagógov aj keď eh, považujú to za dôležité aj združenia pedagógov. Ďalej tu bola otázka, či eh, je správne, či má zmysel nútiť deti chodiť do školy. Eh, v tých krajinách, ktoré boli zahrnuté do štúdie, sme nemali žiadne príklady toho, že by polícia sprevádzala deti do školy a tak tým zabezpečila povinnú školskú dochádzku. Počula som, že to existuje Neviem, či išlo Nemecko, nespomínam si presne, či išlo Nemecko alebo Belgicko. E, e, výskumný tím, ktorého som členkou, e, dospel k záveru, že, nemô, že nemôžete prinútiť niekoho, aby sa učil. Musíte stimulovať žiakov, musíte nájsť spôsob, ako navodiť záujem o štúdium. Treba poskytnúť žiakom možnosť vyskúšať viaceré e, odberné predmety, odborné orientácie a tým na, počas jedného roku a takto e, taký, a sledovať, o čo z tých viacerých disciplín má to dieťa väčší záujem Čiže je dobré, ak povedzme počas jedného roku malo dieťa možnosť vyskúšať si e, aj, aj, aj úplne rozdielne odborné predmety, zistiť, čo ho najviac baví a potom v tom pokračovať. Ja plne súhlasím s tým, čo povedali niektorí e, vystupujúci e, ohľadom potreby usmernenia. Skutočne e, žiaci potrebujú dobré usmernenie, kariérne usmernenie, poradenstvo, podpora e, je skutočne e, veľmi dôležitá. Aj teda ďalšie vzdelávanie pedagógov je veľmi napomocné. Pani predsedníčka, pán Adam Pokorný má slovo. Thank you very much, Chair. Um, just a few... Niekoľko poznámok ja by som chcel e, e, povedať niekoľko slov, ktoré vlastne súvisia aj s ďalším bodom nášho programu. Ako povedali viacerí predečníci, táto téma je jednou z hlavných priorít EÚ. Európska rada e, schválila 10-percentný cieľ v horizonte 2020 v júni 2010 a začiatkom tohto roku komisia prezentovala balík, o ktorom ste hovorili. Ten balík obsahuje oznámenie, ktoré hovorí o tom, ako e, riešiť tento problém e, predčasného prerušenia školskej dochádzky. Potom súčasťou toho balíka je analytický dokument a e, ďalší dokument je návrh odporúčaní rady. Celý tento balík získal veľký ohlas na pôde Európskej rady a to, ten odporúčací dokument bol schválený Radou ministrov pre vzdelávanie e, e, v máji. E, to znamená, tento, tento balík uznáva to, že sú to členské štáty, ktoré majú kompetencie vo všetkých tých oblastiach riešenia tohto problému. Je dôležité samozrejme mať prehľad o tom, čo sa deje v EÚ analyzovať e, tieto e, vstupy a e, potom na základe toho vyvodiť závery. Chceme touto cestou sa poďakovať EP za zadanie takejto štúdie. Chceme sa poďakovať výskumnému týmu za ich prácu a za štúdiu. My chceme vytvoriť pracovnú skupinu na úrovni členských štátov, ktorá by sa mala venovať implementácii existujúcich odporúčaní. A členské štáty sa zaviazali k tomu, aby, e, k tomu že budú koncipovať e, komplexné stratégie zamerané na e, znižovanie podielu študentov, ktoré predčasne opúšťajú školské lavice do roku, roku 2012. A toto bude veľmi cenný vklad do tohto procesu. A ešte by som sa rád zmienil o jednej správe, ktorá ide o e, vzdelávaní na základe druhej šance, netradičné formy vzdelávania zamerané práve na takýchto detí, ktoré opustili predčasne školské lavice. Táto štúdia má byť zadaná e, v podstate e, teraz sa len otvoril tender, boli publikované výzvy na predloženie ponúk a máme veľa dobrých príkladov E, zo života, e, ktoré potvrdzujú to, že poskytnutie druhej šance sa oplatí e, Takže pokiaľ by ste mali záujem, môžeme vám distribuovať výzvu na predloženie ponúk. Ďakujem Adam a tým uzavrieme túto diskusiu. Ďakujem ešte raz pani Nevala aj jej e, pre spolupracovníkom a prejdeme na ďalší bod 8. Ktorý sa zaoberá to istou témou, ale teraz z pohľadu našej spravodajkyni pani Hannibal. Dávam vám slovo pani Hannibalová. Ďakujem veľmi pekne. A ďakujem aj za túto príležitosť, že som mohla vypracovať túto správu. Veľmi ma teší, že som na nej mohla robiť, pretože už som predtým pracovala na podobnej téme, na rovnakej téme. Je to veľmi dôležitá téma, ktorá má veľa spoločného. Chcem sa poďakovať kolegyni Nevale za správu, ktorá je veľmi komplexná. A ja som dostala kópiu ich práce a mnoho vecí v mojej správe je z tejto štúdie. Ako som povedala, je to jediná štúdia tohto typu, ktorá prišla s veľmi cennými informáciami a som veľmi rada, že sme mali túto príležitosť na túto prezentáciu a dozvedieť sa viac o tom, čím sa zaoberali. Predčasné ukončenie školskej dochádzky je určite jedna z hlavných vízie problémov, ktoré máme v EÚ. Viac ako 6 miliónov mladých ľudí opustilo v roku 2009 školské lavice s nižším vzdelaním a okolo 10 z nich dokončilo len základné vzdelanie a takmer každý druhý takýto človek bol mimo trhu práce alebo nezamestnaný, čo ukazuje, aký veľký je tento problém ako sme počuli v roku 2003, členské štáty sa dohodli, že znížia tento priemer pre EÚ na menej ako 10 do roku 2010, ale žiaľ, len 7 členských štátov dosiahlo tento cieľ. Takže ešte stále tu máme 20 členských štátov, ktorí musia tento cieľ dosiahnuť v roku 2010 Európska rada znovu zaviedla tento cieľ a povedala, že zníženie podielu na menej ako 10 do roku 2020 je jeden z hlavných cieľov stratégie 2020. Takže je veľmi dobré, že v tomto výbore pracujeme na niečom, čo sa považuje napokon za niečo ako hlavná výzva pred Európskou úniou a že sú tu ciele, ktoré treba splniť v správe sa hovorí o tom, kto sú tí, čo predčasne ukončia školskú dochádzku. A je to e, troška strašidelné, keď si uvedomíme, že jeden zo siedmich študentov je vlastne e, osoba, ktorá predčasne ukončí školskú dochádzku. Veľmi často pri vzdelaní neexistuje, otázka vzdelávania neexistuje jedna definícia. Ja som vychádzala z definície používanej Európskou komisiou, sú to osoby, ktoré sú vo veku medzi 18 až 24 rokov, ktoré opustili školské vzdelávanie len s nižšou úrovňou stredného vzdelania alebo ešte nižšou úrovňou. A to je tá definícia, s ktorou ja pracujem a myslím si, že aj v prezentácii, ktorú sme tu mali, sa na, takto používala. Samozrejme, nedá sa jasne povedať, že toto je štandardný prípad osoby, čo odpustila predčasne školské lavice a sú rôzne kategórie, nie všetci odchádzajú zo školy z negatívnych dôvodov, ale vieme, že niektoré skupiny sú riskantnejšie, ohrozenejšie než druhé. Napríklad ľudia, ktorí majú slabé výsledky, sú tiež jednou možnou skupinou osôb predčasne ukončujúcich školskú dochádzku. Je zaujímavé, že v ranných rokoch vzdelávania sú tieto rozdiely vo výsledkoch menej výrazné a tí, ktorí bojujú s výsledkami počas celej školskej dochádzky, sú menej motivovaní, aby zostali dostávali v škole. A tí študenti, tí ľudia, ktorí mali veľmi dobré výsledky, majú tú tendenciu zostávať na škole bez ohľadu na to, aké sú tie externé faktory, ktoré by ich mohli ovplyvniť. Ale nemôžeme sa zaoberať týmto len v izolácii. Súvisí to aj s inými faktormi, ako je ja ním chudoba, rodinné pozadie, zneužívania a podobne. Štúdia ukázala, že deti rodičov s nízkou kvalifikáciou, nízko kvalifikovanými miestami sú oveľa pravdepodobnejšie osoby predčasne ukončujú školskú dochádzku. Ak je rodina stabilná, v ktorej sa deti môžu učiť a rozvíjať, tak študenti majú oveľa vyššiu pravdepodobnosť, že budú po pokračovať v školskom vzdelávaní. Ale ak rodiny nepodporujú mladých ľudí a nepodporujú ich učenie, tak potom predčasné ukončenie školskej dochádzky je pravdepodobnejšie. Potom sú tu ďalšie spoločné faktory, ako napríklad regionálne disparity, o ktorých sme počuli, alebo rozdelenie medzi vidiekom a mestom. Osoby, ktoré predčasne ukončujú školskú dochádzku, sa vyskytujú vo väčšej miere medzi etnickými menšinami, migrantmi a medzi Rómami. Takže to je, a toto je konkrétna e, špecifická skupina, ktorá si vyžaduje riešenie. Taktiež aj rod, je, pr, e, rod zaváži. Dievčatá oveľa menej predčasne ukončujú školskú dochádzku. Priemer pre dievčatá je 13%, a pre chlapcov 17% celej EÚ. A aj toto je niečo, čo treba zohľadniť Ja som bola šokovaná, keď som si prečítala náklad, informácie o nákladoch na pre, predčasné ukončenie školskej dochádzky tých niekoľko miliónov počas života človeka a okrem toho sme videli, že to je údaj, ku ktorým sa dopracovalo rôznymi postupmi, ale okrem týchto finančných aspektov sú tu aj ďalšie aspekty. Predčasné ukončenie školskej dochádzky má negatívny dopad na ekonomický rast a E, vyvoláva aj sociálnu nestabilitu, preto intervencie na to, aby sa rozvíjali zručnosti mladých ľudí a využila ich energia, sú takisto kľúčové nielen z ekonomického hľadiska, ale aj spoločenského hľadiska pre samotných mladých ľudí. A v tej, tejto dobe ekonomických ťažkostí nielen v Európe, ale globálne je ekonomický argument veľmi silným argumentom, ktorý by sme mali dobre využiť vidíme, že osoby predčasne ukončujúce školskú, školskú e, predstavujú 1 no, percento a vidíme potrebu zmeniť tvorby pracovných príležitostí, E, pretože vidíme veľkú ponuku miest, ktoré si vyžadujú vysokú kvalifikáciu a roz, e, musíme zohľadniť tento pomer osôb s nízkym vzdelaním. Pokiaľ ide o celoživotné vzdelávanie pre tých, ktorí okon, ukončia predčasne školskú dochádzku, e, bez úplného stredoškolského vzdelania majú oveľa nižšie šance ako tí, ktorí ho majú. A keďže predčas, osoby predčasne ukončujúce školskú dochádzku majú menšie zručnosti, takže ich výber pri vstupe na trh práce je nižší a môžu si vybrať len niektoré zamestnania s nízkou možnosťou ďalšieho rozvoja. To znamená, že táto problematika je problematika, kde prevencia môže zabrániť, prelomiť ten začarovaný kruh tvorby chudoby a podporiť hospodársky rast. Taktiež sú tu aj rôzne spoločenské dôsledky, pretože predčasné ukončenie školskej dochádzky súvisí aj s trestnou činnosťou, e, tehotenstvom mladistvých, s neužívaním e, drog a podobne. Je to veľmi zložitá problematika, kde potrebujeme viaceré iniciatívy a intervencie. Neexistuje jediné riešenie, jediné opatrenie, viacero aspektov sa musí navzájom spojiť. Ale okrem toho potrebujeme ešte aj osobný prístup, pretože ako sme počuli, tie faktory pre opustenie školských hlavic sú veľmi rozmanité a musíme pracovať v prospech individuálneho št- študenta. Moje odporúčania sú také, že každá stredná škola by mala mať poradenstvo, ktoré pomáha študentom pri riešení osobných problémov pretože školy nemajú len vzdelávaciu úlohu, ale majú aj podľa mňa povinnosť poskytovať duchovnú starostlivosť a tu je práve tu veľmi dôležité. Aj tá predstava, že treba ísť pracovať, môže byť niekedy pre mm, študentov veľmi odstrašujúca, nudná a preto by školy mali mať služby e, poradenstva výberu zamestnania. Aj to by pomohlo na osobnej úrovni. Mám príklad zo Spojeného kráľovstva, lebo to poznám najlepšie. Máme organizáciu, ktorá sa nazýva Connection Service. Vznikla v roku 2001 Cieľom tejto služby, tejto organizácie e, je pomoc mládeži a, a voľba povolania. Poskytujú podporu mladým ľuďom a majú mnohé inovácie v svojom prístupe. A všeobecne vidíme ich dobré výsledky, sú, to, e, sú úspešnou organizáciou. Naša, moja správa tiež hovorí, že reintegrácia mladých ľudí bez ilúzií musí začať čo najskôr Dôležité je vidieť problémy, mali by sa riešiť hneď, ako sa objavia, pretože ak sa nebudú riešiť, budú sa len zhoršovať. A čím skôr to budeme riešiť, tým lepšie. Taktiež sa musíme zaoberať aj vyučovacími metódami. E, školy často opúšťajú tradičné e, skúšky v prípadoch, kde je to odôvodnené najmä tam, kde e, a hľadajú lepšie cesty, než tie, ako ovplyvnenie budúcnosti mladého človeka výsledkami skúšky v jeden jediný deň. Takže vidíme tu rôzne interakcie medzi rôznymi typmi vzdelávaniami. Študenti by mali mať možnosť veľkého výberu buď odborných škôl, všeobecných univerzít a tak ďalej. Školy by mali poskytnúť široké znalosti a bohaté zručnosti, aby si neskôr našli zamestnanie. Mali by sme mať aj za cieľ triedy s menším počtom žiakov pretože takto by sme sa mohli individuálnejšie venovať študentom a to by mohlo mať pozitívny dopad na zníženie predčasného ukončenia školskej dochádzky. Možno, že budeme potrebovať asistentov učiteľov. Vieme, že v niektorých členských štátoch využívajú mnohých e, vo veľkej miere asistentov učiteľa, ktorí venujú študentom e, čas navyše poskytovanie vysoko kvalitnej starostlivosti v mladom veku má tiež dopad na mieru predčasného ukončenia školskej dochádzky. Ako viete, toto bolo zistenie jednej z nedávnych správ a ja si myslím, že keď hovoríme o tejto problematike, musíme sa zaoberať aj e, mladosť, mladým vekom, detským vekom pretože predsa život človeka a život e, strávený vo vzdelávaní je plynulý proces, to nie je niečo rozdelené. Taktiež musíme vytvoriť väzby medzi rodičmi a komunitami. Uvedomujeme si, aké je to veľmi dôležité. Musíme zahrnúť aj starších študentov do našich aktivít. Malo by byť jasné rozdelenie medzi sociálnymi službami, mimovládkami, súkromnými organizáciami a podobne. Mali by sme sa pozerať na tvorbu sieti z rôznych oblastí E, spoločnosti, aby ľudia mohli lepšie prekonávať problémy pri ceste za vzdelávaním. A samozrejme v čo najväčšej možnej miere treba zapájať aj rodičov. Deti rodičov so postihnutým majú pocit, že nie sú tak, nemajú rovnaké šance a samotné postihnuté deti sú tiež rizikovou skupinou Takže by sme mali v čo najväčšej možnej miere zahrnúť rodičov do tejto spolupráce pri vzdelávaní detí. Potrebujeme sa zaoberať aj etnickými menšinami, nech znamenajú čokoľvek. Znamená to totiž v rôznych častiach Európy niečo iné. Ale je to kľúčová otázka, ktorá súvisí s tým, čo sme hovorili, najmä v urbanom prostredí, v, vo veľkých mestách v Európe e, sa vyskytujú. Riešenie pomocou druhej šance je dôležité. Mali by sme dať tomuto prioritu, aby sme podporovali študentov, ktorí z nejakého dôvodu predčasne odišli zo školy, sa tam vrátili a pokračovali, aby sme im to uľahčili v čo najväčšej možnej miere To znamená, že my sa musíme snažiť zabrániť, aby k tomu vôbec došlo, ale keď tomu dojde, musíme na, uľahčiť návrat čo najviac. A študenti, ktorí boli rozčarovaní zo školského vzdelávania, možno považujú za ťažké sa vrátiť, ale musia pochopiť, že z dlhodobého hľadiska to bude pre nich prospešné. Takže najprv by sme mali prevenciu a druhé je určite druhá šanca a na záver chcem povedať, že som si veľmi rada vypočula, že členské štáty sa týmto zaoberajú a že hľada, pozerajú na Európsku úniu a chcú, aby zohrávala aj ona určitú úlohu pri riešení problematiky predčasného uh, ukončenia školskej dochádzky, najmä v oblasti analýzy. A Veľmi ma teší, že táto problematika sa stala prioritou a že sa s ňou seriózne zaobchádza. Teším sa na činnosť aj pracovnej skupiny, ktorá vznikne a bude sa zaoberať jednotlivými štátmi a e, vypracovanou národnou stratégiou, ktorú majú mať do konca budúceho roku. Takže myslím, že sa dosiahne uh, pokrok a ja považujem za veľkú čest, že som mohla vypracovať a prezentovať túto správu, ktorá, ako dúfam, bude veľkým prínosom. Ďakujem veľmi pekne, pani Hannibal. Hannibal. A teraz otváram diskusiu, takže Hani Pakula. Ďakujem pekne, pani predsednička. Veľmi rýchlo mám tri body. By som poďakoval pani Hannibal za jej vynikajúcu prácu. A som tiež veľmi nadšený, keď hovoríme o tejto téme, ale keď sme nadšení, tak očakávame, že budeme zachádzať do detajlov a teda na to treba aj veľa času a ja si veľmi vážim vašu angažovanosť. Tri body, ktoré by som rád videl v tom dokumente. Istým spôsobom by som bol rád, aby sme členským štátom vyslali posolstvo tým eh, v decíznych kruhoch, ktorí o tom rozhodujú. Potrebujeme vytvoriť eh, podobný porovnateľný merací systém alebo systém meraní. Ja viem, že ministrovia kultúry a školstva už o tom hovorili a bol som prekvapený, keď som počul, že na ich strane, že nie je problém, že nie je problém vo výchove a vzdelávaní. Ale ja si myslím, že treba upozorniť práve na tie problémy, ktoré existujú. Treba vypichnúť tie dobré príklady, ale na to potrebujeme skutočne nejaký ten celú tú sériu meraní alebo kritérií, aby sme mohli vytvoriť určitú klasifikáciu. To je môj prvý bod. Ako viete, v Európe máme stratégiu pre pedagogický personál. A možno v tomto kontexte by sme práve mohli brať do úvahy aj tento špecifický problém. V tejto stratégii sa veľa hovorí o príprave profesorov, o ich celoživotnom vzdelávaní. Dobre, v poriadku, ale mali by sme nastojiť práve na tomto vzdelávaní, aby sme obmedzili ten predčasný odchod žiakov zo školy. A ďalší bod, ako som už pred chvíľou povedal, zažívame zlé hospodárske obdobie. A teraz žiadny členský štát nie je bohatý v úvodzovkách, ak to môžeme tak nazvať. Nie je dostatočne bohatý ale myslím, že si uvedomujeme tiež, aký je rozsiahly tento problém predčasného odchodu e, žiakov zo škôl. A musíme teda jasne vysvetliť, tak keď sa robia škrty v školstve, tak to bude mať dôsledky. A teda by sme mali neustále nástojiť na tom, že kvalita školstva vzdelávania je veľmi dôležitá a treba tiež vyslať posolstvo, že by sme nemali robiť škrty v školstve, práve naopak, že by sme mali do ňoho viac investovať, pretože to sa potom pozitívne prejaví v budúcnosti. A teraz ďalší film, náš podpredseda, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Tento návrh správy a štúdiu, ktorú sme si práve vypočuli, sú naozaj veľmi kvalitné dokumenty a ja autorom ďakujem za ich prácu. Veľmi oceňujem ten bod, kde sa hovorí o podpore, o tom poradenstve pre mladých. Je to naozaj veľmi dôležité. Už sme aj o tom počuli pri prezentácii tej štúdia a práve takéto tie poradenské služby nám ešte stále chýbajú. A mali by sme tiež sa orientovať na to, alebo zistovať, ako orientovať tých mladých na takéto možnosti, pretože podľa mojich skúseností zo školy tak eh, vždy sa e, žiaci zle pozerajú na to, keď im chceme dávať nejaké rady alebo usmernenia, ale bolo by to užitočné v každom prípade pre ich budúcnosť, aby využívali takéto rady, aby sme ich samozrejme podporovali, podnecovali. Ďakujem. Teraz pán Podgorný, nech sa páči. Thank you very much, chair. Ďakujem pekne za slovo. Chceme sa poďakovať pani Honeyball za e, správu, ktorú považujem za veľmi dôležitú a veľmi dobre načasovanú. E, začína nová intenzívnejšia fáza práca v tej, práce v tejto oblasti e, Áno, otvorená metóda koordinácia pre vzdelávanie na rok 2010 sme mali vytýčený cieľ, ten nebol splnený, bol opätovne e, zadaný a bola mu e, bola podporená e, silnejšou prioritizáciou. Uvediem jedno číslo, ktoré dokazuje to, prečo je to dôležitý ekonomický, sociálny a pracovný imperatív. 20-percentná nezamestnanosť mládeže je e, skutočne veľmi zlá, ale v prípade tých, ktorí predčasne opustia školské lavice, tá nezamestnanosť je až 50 A chceme teda prekonať ekonomickú krízu, tak musíme stratégiu na toto zamerať. Ako ste správne poznamenali, pani predsednička, demografické zmeny e, sa vyvíjajú v náš neprospech. A v podstate e, komisia chce vyslať e, také posolstvo, e, že prevencia je lepšia ako následné riešenie problémov. O čo skôr sa intervenuje, o to bude miernejší nákladový dopad a o to Ehm, dlhotrvajúcejšie sú prínosy. Podľa nás poskytnutie druhej šance je veľmi dôležitý faktor. Nemôžeme e, predsa zapuchnúť dvere pred tými, ktorí z nejakého dôvodu pri tej prvej šanci zlyhali. A tá druhá šanca e, musí znamenať návrat do školských lavíc, e, musí znamenať zvýšenie kvalifikácie a v podstate eh, princíp eh, druhej šance eh, niekedy v praxi vyzerá tak, že je to zariadenie, kde skončia mladí ľudia bez toho, aby si zvyšovali kvalifikáciu, čo, čím teda sa nezlepšuje ich postavenie na trh, trhu práce. Usmernenie takýchto žiakov je veľmi dôležité a doposiaľ málo využívané tými, ktorí to najviac potrebujú. E, ak sa zamyslíte na celkovou politikou, má svoje dobré aj tienisté stránky. E, predčasný e, odchod z lavíc zväčša znamená koniec určitého procesu ale e, kým dôjde k tomu predčasnému odchodu zo školy, objavujú sa určité symptómy, určité signály a tým treba venovať pozornosť. E, v Holandsku e, toto dostatočne včas docenili, majú veľmi, veľmi adresnú politiku a z roka na rok sa znižuje podiel tých, ktorí predčasne opúšťajú školské lavice. A ako tu bolo poznamenané, tento fenomén je e, e, multisektorálny, súvisí so sociálnym, sociálnou situáciou rodiny, súvisí s situáciou na trhu práce, ale zároveň to znamená, že viacero aktérov vstupuje do riešenia tohto problému. Zároveň sú obrovské rozdiely medzi členskými štátmi, regiónmi, e, s populačnými skupinami. A dôvody, spôsobujúce predčasný odchod môžu byť rozmanité. Členské štáty musia koncipovať vlastné stratégie, ale e, pritom musia byť dosť dostatočne individualizované v zmysle rozpoznávania rozmanitosti dôvodov predčasného odchodu, napríklad e, po stránke regionálnej, alebo môžu byť inak štrukturované tieto e, problémy Niektoré členské štáty e, sa snažia e, komplexným spôsobom pristupovať k zhromažďovaniu dát a k analýze tej dát, tých dát. Zistujú, že je určitá geografická distribúcia, koordinácia tých správnych aktérov a e, dobrá kombinácia, kombinácia rôznych faktorov, o čom hovorila aj tá štúdia, to znamená štruktúrálne, prevenčné a e, integračné faktory. To e, skutočne e, je ten koktail, ktorý treba dobre koordinovať a používať podľa konkrétnych okolností. Na národnej úrovni musí byť cielený prístup, ale zároveň musí byť veľmi flexibilný, ak má byť účinný. A Myslím si, že tu je priestor pre EÚ. Štúdia a správa EP v, tohto, v tomto ohľade bude veľmi cenná. Ja vidím eh, naše spoločné ťaženie eh, v troch oblastiach eh, parlament, komisia, rada. Poprvé je to otvorená metóda našej stratégie členské štáty môžu skutočne ťažiť z toho, čo sa inde osvedčilo, e, aké dobré skúsenosti existujú. V rámci otvorenej metódy tejto koordinácie. E, bol to klaster sociálnej inklúzie, e, na tom sa podielalo 17 členských štátov venovali sa viacerým sociálnym fenoménom, medzi nimi bol aj predčasný odchod zo škôl. Okrem toho sme vytvorili e, skupinu na vysokej úrovni, e, kde sú zastúpené členské štáty, kde sa, kde sa preberajú tieto stratégie v rámci tej otvorenej metódy. No a komisia a tá správa Európskeho parlamentu určite e, aktivite tejto skupine na vysokej úrovni veľmi pomôže komisia má iniciatívu prostredníctvom e, e, výskumného e, programu, rámcového programu pre výskum sa snažíme skutočne ťažiť z tých najlepších skúseností osvedčených praktík a zamerať sa nad tým, e, ako ich mohlo transferovať. E, mali sme konferenciu minulý rok, ktorá hovorila o vzťahu medzi podnikateľským sektorom a školami. Tu je veľký potenciál. Treba zaangažovať e, predstaviteľov podnikateľského sektora na lokálnej úrovni a orientovať ich, ich aktivity pri nábore na škole. A je dobre, keď do škôl prichádzajú zástupcovia e, firiem na lokálnej úrovni, prezentujú, čo sa u nich robí a, a vlastne evokujú určitý záujem na e, konferenciách a seminároch skutočne možno pozvierať veľmi veľa cenných informácií. Čiže poprvé to bola otvorená metóda koordinácie. Po druhé, e, to je program celoživotného vzdelávania. Máme e, celý rad e, veľmi dobrých projektov prostredníctvom Comenius Regio a Comenius Partnership Zamerané sú tieto programy na výmenu najosvedčenejších praktík medzi regiónmi, e, medzi lokalitami. A tu snažíme sa tým podchytiť tie iniciatívy priamo v teréne, priamo e, v praxi a e, e, nejde teda o postup z hora nadol, to znamená z tej e, z Bruselu na niečo, čo by bolo uvalené na miestnú úroveň. Takže takýto program určite priniesie svoje úspechy. No a po tretie sú tu štrukturálne fondy. Tie, tie sú tým najväčším zdrojom investície do vzdelávania, infraštruktúry, do politik, do iniciatív na úrovni členských štátov. A e, skutočne tieto štrukturálne fondy majú obrovský potenciál, ktorý nie je dostatočne dobre využívaný. Z roku 2006 máme správu auditorského dvora, ktorý e, pojednáva o dopade e, čerpania z týchto štrukturálnych fondov na E, podiel študentov e, predčasne odchádzajúcich zo škôl a bola, bol identifikovaný určitý vzťah. Súviselo to najmä s tým, že nie je koherentný postup na úrovni členských štátov a treba strategickejšie pristupovať k využívaniu a čerpaniu štrukturálnych fondov, zakomponovať to do národnej stratégie členských štátov. Čiže v tejto ďalšej fáze, ktoré otvárame, chceli by sme čerpanie a nakladanie s prostriedkami z fondov zefektívniť. Takže toľko v kocke ohľadom práce, ktorá nás čaká. Chceme sa poďakovať parlamentu za správu, na ktorej sa pracuje a, a takisto aj sa tešíme na štúdiu, že ju dostaneme a budeme mať možnosť ju preštudovať. Ďakujem pekne, hovorí predsednička. Chce sa niekto ešte vyjadriť? Chce Nevystupujete, hej? Nie. Pani Hannibal, ešte raz vám poďakujeme za vašu správu, čiže e, termín na podávanie pozmenujúcich návrhov je obed 7. júla. No a teraz prejdeme na ďalší bod a to je e, schválenie e, rozhodnutí koordinátorov Dos, bolo to e, spracované cenoc, cez noc. Ja vás upozorňujem, že sme zrušili zasadnutie koncom augusta. Takže si to zaznamenajte vo vašich e, kalendároch. Týmto sme vyriešili bod 9. Ešte sa vrátim k bodu 8 bola som opravená ohľadom termínu. Termín na podávanie pozmeniacich návrhov je 6. júl, streda 6. júla na obed. Teraz prejdeme na bod 10, rôzne. Nikto.